Kolegyne, kolegovia, srdečne vás všetkých zdravím na našej spoločnej schôdzi spolu s Výborom pre kultúru a tiež zdravíme našu kolegyňu Silviu Kosta, predsedničku Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Všetkým vám želám veľa šťastia v novom roku, veľa spokojnosti, a želám nám všetkým Európu, ktorá prispieje k jednote nás všetkých. Dnes máme na programe prvú diskusiu o spoločnom oznámení Európskej komisie vysokej predstaviteľky, ako aj podredsedničky Komisie o Európskej stratégie pre medzinárodnú kultúrnu diplomáciu od 8. júna 2006, teraz 8. júna 2016. Máme tu pána Diega Maraniho a pána Valtera Canpieriho, ktorí majú na starosti toto oznámenie komisie. Ďakujeme za tento dokument aj za vašu účasť. Mali by sme pravdepodobne venovať menej času našim vlastným vyjadreniam a dať priestor autorom, ale chcel by som zdôrazniť, že kultúrna diplomacia je otázkou, ktorá má veľkú váhu, najmä v týchto časoch. Tak ako povedala Federika Mogheriniová, tvrdá je meká moci do ruka v ruke. A preto aj táto otázka európskej globálnej stratégie v tomto smere kľúčová v časoch, keď sa spochybňujú naše hodnoty, keď sa hovorí o ostraňovaní prekážok, o zvyšovaní porozumenia navzájom aj s ostatnými krajinami, národmi, skupinami ľudí. Musíme sa venovať aj otázkam rozvoja medzi jednotlivými spoločenstvami ľudí vo svete, ktorý je poznačený rôznorodými medzinárodnými vzťahmi, je kultúrna diplomácia veľkou eh, nosnou témou, ktorá nám môže byť eh, veľmi na presadovanie našich cieľov. A tiež chceme, aby naše predstavy o hodnotách ktoré považujeme za významné, aby tieto hodnoty, tak ako sú zakotvené v charte základných práv, aj v charte OSN, ktoré síce teda pochádzajú z Európy vo svojej podstate, ale majú už celosvetovo záväznú povahu. A preto si to bude vyžadovať o mnoho väčšie porozumenie vzájomné. Európa je v najideálnejšom postavení, keďže má k dispozícii veľkú rozmanitosť rôznych národov, spoločenstiev, predsedovať tieto hodnoty. Nede to teda len o e, rozmanitosť, ale aj o zachovanie istých hodnôt, ktoré sú nemenné aj obsahovo, aj v iných aspektoch. A to je nepochybne predovšetkým v záujme samotnej Európy. Nechceme totiž vnúcovať európsku kultúru na miesto kultúrneho rozvoja jednotlivých členských štátov. To nie. Chceme zachovať tú rozmanitosť um, a to uh, konkrétne v zjednotenej povahe všetkých týchto rôznorodých kultúr. To si bude vyžadovať úzku spoluprácu parlamentu komisie SVČ a tiež spoluprácu s našimi zastúpeniami v rôznych iných krajinách eh, v praktických hľadoch presadzovania eh, tejto podpory rôznorodých kultúr. Nemal by to byť proces, ktorom bude dominovať eh, Európska únia ako taká, ale jednotlivé členské štáty. Pred 100 rokmi niekto múdry povedal, že kultúra európskych národov je v podstate postavená na tých istých základoch. Ja to teraz hovorím ako kresťanský demokrat, ale predpokladám, že to tak vidíme napokon všetci, že um, tie tri um, vrcholy v histórii, ako aj osvietenstvo, v tomto kultúrnom vývoji Európy zohrávajú kľúčovú úlohu. Tu nejde však len o otázku umenia a podobne. To je totiž jasným prejavom tohto kultúrneho rozvoja. Je tu aj rôzne iné prejavy. Dúfam, že sa nám podarí presadiť tieto témy o mnoho viac do popredia, aby sme aj v spolupráci s DGDF, DGNIRM a je z operatívneho hľadiska dokázali presadzovať projekty a plány, ktoré idú v tomto duchu. Aby nešlo len teda o nejaké formálne úsilie, ale aj o veľmi praktické aspekty tejto spolupráce. A pani Kosta a ja v tomto smere vypracujeme správu. Už sa na nej pracuje. A potešilo by ma, keby sa teraz ujala slova pani Kosta a tiež e, kolegovia Marania Sampieri, aby nám priblížili svoj postoj. Marani Sampieri, e, vidím už z vašich e, mien, že pochádzate z talianskej kultúry, to je veľmi slubný začiatok. Aj keď v podstate týmto získava pani Kosta prevahu ale nič sa s tým už nedá urobiť. Ja ako Nemec tomto možno ťahám za kratší koniec. V každom prípade teraz dostala slovo pani Kosta. Grazie. Ďakujem pán Brok za úvodné slova, ktoré ja zdieľam. Scenár a kontext, za ktorého organizujeme toto spoločné stretnutie takýto. Ďakujem pánovi Brokovi za to, že Kult a AFET spolu organizujú tieto stretnutie. Asi pred pol rokom sme mali podobné spoločné stretnutie k podobnej téme, keď sme prišli so závermi prípravnej akcie výboru Kult za rok 2011 a to bol aj základ vzniku tejto platformy nadvezujúc na dialog s Európskou komisiou. A preto ďakujeme aj za túto iniciatívu. Sú tam zachytené viaceré odporúčania, ktoré vyplynuli aj z našich e, rokovaní. A som rada, že so spravodajcom Brokom zdieľam úlohu spoluspravodajkyne, a že môžeme rozvíjať spoločné aktivity v mnohých oblastiach, mnohými smermi a väčší význam oznámenia pani Mogheriniovej, e, ktoré podporil aj komisár pre kultúru a vzdelanie. E, tam boli naznačené štyri veľké usmernenia. To je veľká novinka. Tam sme pochopili, že kultúrna aj výchovná dimenzia v tom najširšom zmysle slova by mali byť aj hlavnými osami diplomatickej aktivity na medzinárodnom poli. Hoci dramaticky, predsa len sme pochopili, že bez kultúrnej dimenzie, či už prostredníctvom interkultúrneho dialógu alebo podpory základných ľudských hodnôt práv, bez takéhoto dialógu by sme nemali ani perspektívu mieru, ani spolunažívania. A preto je potrebné takýmto spôsobom aj podporovať mierové procesy vo svete. Toto oznámenie o kultúre prišlo zároveň e, so stratégiou Európy ako globálneho aktéra a to je veľmi dôležité. Musíme sledovať podmienky alebo mm, nasmerovanie, ako my spolu spravodajcovia môžeme dodať pridanú hodnotu Európe, aby sme boli politicky na tomto poli silnejší. Vytvorili sme celú panorámu aktivít, scenárov, kde by sme mohli lepšie realizovať konkrétne aktivity, konkrétne ciele. Tým, že budeme integrovať, nie nahrádzať úlohu členských štátov, ale zároveň dať im taký kontext, aby tieto členské štáty boli silnejšie ako subjekty. A kultúra sa teda bude chápať ako štvrtý pilier udržateľnej ekonomiky a to je aspekt, ktorý zdieľam s mnohými prítomnými, pretože ide nielen o udržateľný e, rozvoj, ktorý potrebujeme bojo, e, budovať, ale aj o humánny, integračný. E, a musíme začleniť do týchto aktivít aj ekonomické, hospodárske subjekty, nielen kultúrne, a na to e, nie vždy e, myslíme. A kultúra sa teda vyjadruje alebo prejavuje v novom kontexte, má nové zodpovednosti a my teda musíme sledovať, aké sú možnosti kultúry do budúcnosti, zdieľať tie spoločné hodnoty, presadiť ich a ako kultúra môže byť príkladom toho, ako môžeme podporovať kultúrnu jazykovú diverzitu a tak ďalej. A kultúrnym prístupom musíme podporiť mobilitu s tretími krajinami. A mali by sme mm, samozrejme takýmto spôsobom aj sa snažiť predchádzať eventuálnym konfliktom. aby sme išli cestou vzdelávania, výchovy a dialógu. Tie hodnoty oznámenia sú jasné, sú tam jasné silné body. Určite okolo nich budeme diskutovať, ja nechcem anticipovať rozpravu. Mali by sme posilniť dimenziu oznámenia a ekologického riadenia. Takáto koordinácia sa musí zabezpečiť, či už ročne alebo viacročne, musí byť čo najflexibilnejšia, aby e, do nej e, boli začlenené aj delegácie nielen členských štátov, ale aj tretich krajín a potrebujeme viacej dialogu e, v rámci programov Kreatívnej Európy, Erasmus Mundus, program Marie Curie a tak ďalej. To všetko je dedičstvo, ktoré Európa dáva k dispozícii. To by bolo všetko z mojej strany. A k posledným poznámkam eh, by som poprosila, aby sa vyjadrili ostatní a ja dám slovo aj eh, spoluspravodajcom Diegovi Maránimu. Je to koordinátor pre kultúrnu diplomáciu ESVČ a pán Campieri, ktorý pracuje vo výbore v DG pre komunikáciu a kultúru. Určite bude zaujímavé si vypočuť vaše hodnotenia. Každý z vás budete mať po 10 minút a potom budú mať slovo kolegovia, ktorí sú tieňoví spravodajci a tak ďalej. Myslím, že je tu zastúpená aj DJ Devko z komisie. Nech sa páči, pán Marani. Honorable members, I will speak my... Vážení poslanci, e, nebudem potrebovať e, až 10 minút na to, aby som vám priblížil e, hlavné posolstvo tohto oznámenia. Myslím, že bude najvystižnejšie citovať pani Mogheriniovú, ktorá sa vyjadrila vo svojom prejave v príležitosti kultúrneho fóra z minulého roku, že by sme sa nemali báť, že sme kultúrnou veľmocou Bá sa to povedať, e, je to náš veľký prínos. E, vďaka slobode je kultúra európskou excelentnosťou. Naša kultúra inšpiruje celý svet, pretože naša kultúra e, bola inšpirovaná aj celým svetom. Cesta do budúcna bude poznačená našou hrdosťou na dedictvo a otvorenosťou celému svetu. Ako ste už povedali na úvod, práve touto cestou sa chceme uberať práci na tejto stratégii. Chceme sa posunúť od tradičného prístupu k stratégiám, kde iba e, ukazujeme to, čo máme. Mm, takto sme k tomu pristupovali do posiela. Chceme sa viac venovať priamo mm, medziludským kontaktom v našej kultúrnej politike. Nechceme teda nejako vnúcovať, predpisovať. Nechceme niekoho poučať. E, chceme sa skôr my aj e, učiť od ostatných. Chceme podporovať partnerstva, chceme, aby sa navzájom e, jednotliví predstaviteľ kultúrnych obcí v Európe od seba učili, aby si rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti, aby si ich vymieniali, aby sa podporovalo vzdelávanie, všetky formy odbornej prípravy, pretože máme pod pojmom kultúru na mysli e, širšie v súvislosti aj kultúrne dedictvo, samotnú kultúru ako nástroj rozvoja, vzdelávanie, aj e, výmeny, e, výmeny pobyty vo vzdelávaní. Chceme podporovať spoluprácu o mnoho viac ako doposiaľ. Centrálnu úlohu v tejto stratégii bude zohrávať súbor členských štátov prostredníctvom svojich vlastných kultúrnych inštitútov, toto budú naši hlavní komunikační partnery. Chceme, aby sa stali súčasťou projektov spolupráce s delegáciami Európskej únie v partnerských krajinách. Toľko teda také základné smerovanie našej stratégie. Moji kolegovia sa ešte podrobnejšie vyjadria k jednotlivým oblastiam, k vzdelávaniu, k kultúre, k rozvoju. Ešte posledná poznámka odo mňa, ak dovolíte aby som vám lepšie priblížil podstatu tohto oznámenia. Už ako Európska únia toho robíme veľa v oblastiach kultúry. Mnoho z našich programov má kultúrne aspekty. Často ani nevieme, čo robia ostatné oddelenia, teda koordinácia nie je dostatočná, chyba tiež vízia. Toto oznámenie sa snaží napraviť tieto nedostatky. Ďakujem very brief. <laughs> to bolo veľmi stručné a teraz dávame slovo pánovi Zampierimu. Nech sa páči, ďakujem. Ja sa pokúsim, ale neviem, či sa mi podarí byť e, až taký stručný ako môj predrečník, aj keď toho už povedal naozaj veľmi veľa. Vrátil by sa k tomu, čo povedala pani Kosta na úvod. Pripomenula, že v tomto oznámení sme vychádzali z prípravných krokov. Niektoré boli vykonané v spolupráci s Európskym parlamentom, s Výborom pre kultúru, ale máme tiež bohaté skúsenosti v plnení programov, ktoré súvisia s kultúrou. A tiež sme vychádzali zo skúseností, ktoré sme nadobudli vďaka našej spolupráci, ktorá už prebieha, vďaka otvorenej metóde koordinácie a vďaka našim programom ako napríklad Koordinujeme Európu. Teda cieľom týchto prípravných krokov bolo lepšie porozumieť, čo kultúra môže dosiahnuť v mnohých oblastiach. Všetci súhlasíme s tým, že kultúra má obrovskú významnú úlohu, ale tiež e, má význam pre sociálno-ekonomický rozvoj, medzikultúrny dialog, zmierovanie a tak ďalej. Už máme konkrétne poznatky a skúsenosti v Európe z takýchto prínosov. A ďalej, akú úlohu môže zohrávať Európska únia v tomto procese podpory kultúry. Ako už povedal pán Brok, sme do veľkej miery závislí aj od kultúrneho rozvoja členských štátov, pretože Európa ako taká, komisia ako taká nemá žiadnu svoju kultúru, ktorú by takýmto spôsobom chcela šíriť. Teda nec divu, že hlavnou úlohou tohto oznámenia je kultúrna diverzita. Toto je náš východiskový koncept. Podľa nášho názoru totiž je kultúra priestorom, v ktorom tvorivosť e, a interakcia majú voľný priebeh. Snažíme sa rozšíriť e, tento priestor spolupráce v čo najväčšej možnej miere. O toto sme sa snažili v Európskej únie. Chceme to posunúť na globálnu úroveň, aby sme zlepšovali kultúrne vzťahy a prispievali k kvalite aj iných vzťahov, nielen kultúrnych vzťahov. A preto sme považovali za dôležité začať s definíciou zásad a jednak presadovanie kultúrnej diverzity a ľudských práv. Ako už povedala pani Kosta, chceme sa tu opierať najmä o spoločný humanizmus, aj keď e, budeme konať e, v úzkom kontakte. Nechceme presadzovať, e, ukazovať našu kultúru, nechceme nikomu nič predpisovať. Chceme umožniť samotným umelcom, samotným aktérom v oblasti kultúry, aby sa oni ujali všetkých iniciatív. Ďalej, doplnkovosť, subsidiarita. Budeme pracovať spolu s členskými štátmi, spolu s všetkými ostatnými aktérmi. Chceme samozrejme pre ne dodržiavať zásadu subsidiarity. Jednak preto, že musíme, ale aj preto, že iba oni, títo aktéry priamo z, z oblasti kultúry, e, môžu dosiahnuť konkrétne výsledky, nie my. Predlžili sme v oznámení e, celý rad rôznych e, krokov, ktoré sa orientujú podľa troch pilierov. Teda zvažujeme tam prínos kultúry k socioekonomickému rozvoju. Kultúra totiž výrazne prispieva aj k udržateľnému rozvoju. Nie je nič zlé v tom, že budeme pomáhať našim partnerom vyvinúť svoju vlastnú cestu k udržateľnému rozvoju. Ďalší pilier spočíva v, v prínose kultúry v medzikultúrnom dialógu a v snahe zvyšovať e, odolnosť e, našej spoločnosti. Máme tu príklady aj z Európy, z Írska, z bývalej Jugoslávie, z Cypru, čo dokáže e, kultúra a v presadzovaní mieru a pokoja. O toto sa snažíme aj na globálnej úrovni a chceme to ešte zintenzívniť. A tretím pilierom je kultúrne dedictvo. Kultúrne dedictvo preto, že všetci sú hrdí na svoju kultúru, na svoje kultúrne dedictvo a tiež je dôležité umožniť dialog o týchto témach. Členské štáty Európska únia už majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Tu naozaj môžeme poskytnúť mnoho týchto poznatkov našim partnerom a máme aj konkrétne plány, e, ktoré sa už aj darí uskutočňovať čiastočne. Domnívame sa, že je užitočné spísať si celú túto panorámu rôznych krokov, e, v čom spočíva teda prínos kultúry v rôznych aspektoch je to užitočné z hľadiska poskytnutia informácií, pretože sa tým vysvetlí e, celá tá široká škála krokov, na ktoré sa chceme zamerať. E, oznámenie bolo predložené v júni, odvtedy sme už začali plniť niektoré iniciatívy. Isté, že ak k tomu budú podrobnejšie otázky, veľmi rád sa k tomu vyjadrím aj v detailoch. A posledná kapitola, zrejme najdôležitejšia, sa týka partnerstiev. Je to totiž stratégia, ktorá sa bude môcť implementovať len e, s spoločnou e, činnosťou. E, komisia samotná ani ESVČ samotná to nedokáže. Bude si to vyžadovať úzkú spoluprácu na to, aby sme dosiahli tento um, kvantový skok. Bude si to vyžadovať naozaj úzke zapojenie aj členských štátov, kultúrnych inštitútov členských štátov. Tam sa totiž môže e, dostaviť práve ten multiplikačný efekt. Keď oni oslovia uh, svoju kontaktnú sieť eh, vo svojich členských štátoch. Bude možné tým ešte znásobiť efekt tiež eh, partnerské orgány v partnerských krajinách. Snažíme sa o to, aby ten kontakt bol čo eh, najbližšie priamo k občanom na miestnej úrovni podľa možností. Chceme dať priamo umelcom, priamo mm, aktérom sektora kultúry možnosť angažovať sa. A preto vznikla platforma kultúrnej diplomacie, tá už e, funguje, už poskytuje poradenstvo, organizuje rôzne školiace podujatia a tiež e, má za cieľ zhromažďovanie ostočených postupov. Je to pre nás akýmsi nástrojom e, získať návrhy, podnety o spoločnosti, ale tiež umožniť priamo aktérom aktívne sa zapojiť do tohto procesu. Oznámenie totiž malo za hlavný cieľ implementovať kroky priamo na mieste európske delegácie. Delegácie Európskej únie by mali byť akýmsi hubom v nadvezovaní kontaktov eh, medzi miestnymi aktérmi, eh, medzinárodnými vládami, kultúrnymi inštitútmi a tak ďalej. A my tu už uvádzame veľmi konkrétne príklady. Ak dovolíte, teraz by som dal slovo ešte kolegyni z DGDFko, aby aj ona sa vyjadrila tým aspektom ďakujeme pekne. Nech sa páči, máte slovo. Kultúra bola vždy e, súčasťou rozvoje spolupráce. Máme už aj niektoré úspešné príklady z našej spolupráce z posledných rokov. Vrátila by som sa k tým trom pilierom, ktoré tu už boli spomenuté, sociálno-ekonomický rozvoj, ďalej úloha kultúry v medzikultúrnom dialogu, v mierových vzťahoch a taktiež kultúrne dedictvo. Čo sa teda týka tej prvej prioritnej oblasti úloha kultúry ako hnacieho motora udržateľného socioekonomického rozvoja, tu máme ako príklad spolu financovanie produkciu filmu s názvom Run Beh, teda e, na površi Slonoviny. Popisuje sa politické, vojenský, dejný vývoj tejto krajiny a pomohlo to jednak v procese zmierovania tejto krajiny, ale tiež to podporilo filmový priemysel v tejto krajine. Medzi rokmi 2013 až 2015 sme to odfinancovali. Odvtedy eh, boli eh, vytvorené štyri ďalšie filmy. Eh, taktiež vznikol Národný fond na podporu filmového priemyslu. Na pobreží Slonoviny taktiež vznikla databáza ktoré sú všetky potrebné informácie, údaje a zhruba 45 až 50 technikov a hercov tiež mal k dispozícii odbornú prípravu v tomto procese ďalej medzikultúrny dialog. Takto máme veľmi úspešný projekt, ktoré sa nám podarilo um, presadiť uh, vďaka spolupráci s Nemeckom na Sri Lanke. Aj tu sme prispeli k procesu zmierovania tým, že sme presadzovali multikulturalizmus uh, s využitím kultúrnych prostriedkov priamo v krajine a výsledky zahrňajú výmenné programy medzi juhom a severom pre kultúrnych aktérov a univerzity. Zhruba 800 účastníkov sa zúčastnilo. Ďalej boli poskytnuté eh, menšie granty pre E, miestnej iniciatívy, miestnych aktérov. Už sa tu spomenulo, že je dôležité e, zaujať práve miestnych aktérov a tiež sme podporovali kultúrne festivaly, aby sa vytvorili siete e, kultúrnych vzťahov a tiež celý proces zmierovania ďalej. Tretím príkladom kultúrneho dedictva je podpora a zachovanie pôvodnej architektúry v západnej Afrike, konkrétne v Nigeri sa nám podarilo zachovať pôvodnú hlienu architektúru a tiež v Národnom múzeu e, je projekt, ktorý popisuje, ako e, budovať tieto kultúry e, z hliny. Tiež sa tým podporuje využívanie ekologických materiálov v stavebníctve. A tiež sa vytvoril film o podpore tohto národného dedictva. Viac ako 100 ľudí získalo školenia o zručnostiach týchto tradičných stavebníckých metódach. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you for these examples. Ďakujeme pekne za tieto príklady. Všetky boli veľmi zaujímavé. A teraz dám slovo našim kolegom, tenivým spravodajcom najskôr. Kto sa hlási o slovo? Jeden z výboru pre kultúru, jeden z výboru pre AFED. Budeme to takto striedať. Začneme z výboru Kult eh, Barbate. For AFED, please. Hola. Eh, pani Jiménez Barbat, mm, dobrý deň. Nie je veľmi dobré, eh, že sme začali hovoriť o pani Mogheriniovej a o jej prejave, o kultúrnej dimenzie diplomatických aktivít a medzinárodného života. EP sa v tomto zmysle vyjadrilo už v roku 2011. Ja ako tieňová spravodajkyňa v kult a pre zahraničné veci, tak by som sa rada venovala niektorým zaujímavým veciam a myslím, že by sme mohli prísť s veľmi zaujímavou pozitívnou akciou. Napríklad by sme mohli hovoriť o kultúrnych inštitútoch, ktoré máme v zahraničí. Goethe inštitút, Cervantesov inštitút, Visconziho inštitút a tak ďalej. Tieto zohrá majú obrovskú úlohu v šírení jazyka, kultúry, literatúry v tretich krajinách a tieto inštitúty by mohli byť aj zástupcami tej Európy, ktorú my všetci chceme, aby mali spoločné vystúpenia, také integrujúce posolstva, aby sme podporili tú spoločnú kultúrnu identiku, identitu, s ktorou sa Európa identifikuje. A ja si myslím, že takýmto spôsobom by sme mohli tiež realizovať tieto významné úlohy potom aj otázka vedeckej diplomácie, tak v kultúre, ako aj vo vede sa používa to, čo zná, poznáme pod termínom soft power, ktorý by sa tiež mohol využívať s tretími krajinami. A je to veda a kultúra, ktorá by nás mohla zjednotiť v takých oblastiach, ktoré nezávisia takto toľko od emócií, pocitov, ale aby sme našli spoločnosť. E, sféry spoločného záujmu, kde by sme mohli e, nejakým spôsobom e, nechať bokom také veľmi individuálne veci a venovať sa skôr tomu, čo zdieľame a realizovať to napríklad prostredníctvom politiky susedstva, keď sme boli v Tunise aj s pani Kostou tak sme pracovali na tejto téme napríklad na Tuniskej univerzite. E, budú v rámci programu Horizont 2020 realizovať projekt e, vedecký a výskumný, ktorý bude financovaný z EU fondov. A takéto typy projektov by nám mohli e, pomôcť tomu, ako povedala aj podpredsedníčka, komisie nadviazať hĺbšie kontakty s krajinami Magrebu, Severnej Afriky. Sú to práve tieto krajiny, kde nás zaujíma mať hĺbšie, stabilnejšie e, vzťahy, aby sme mohli hĺbšie spolupracovať. Tiež otázka kultúrneho dedičstva a jeho ochrany vo, všetko, vo všetkých aspektoch. Rozprávali sme sa o tom s priateľmi v Mníchove, hovorili sme o veľkých pinakotékach, o veľkých galériách, ktoré máme v Európe. To je všetko to, čo nás spája, nás Európanov, ale zároveň nesmieme zabúdať na to, čo sa deje v Magrebe, v Severnej Afrike. A musíme dať k dispozícii všetko to, čo máme, aby sme obránili naše kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej histórie, kultúry. A musíme podporiť všetky možné aktivity a opatrenia, aby sme kultúrne dedičstvo obhajili pre naše krajiny a pre budúce generácie. To sú tie najdôležitejšie body, body ktorým som sa chcela venovať. Ďakujem. Jura, la parola. Ďakujem. A teraz kolega Mian Mon za FETu. Ďakujem. Ďakujem pani Koste a pánovi Brokovi, teda obom predsedom, ktorí zvolali túto schôdzu. Mali sme už podobnú predbežnú schôdzu pred rokom a pol. Myslím, že to bolo E, na jar v roku 2015. Odtedy sa udialo veľa vecí a z júna 2016 prišla napríklad veľmi význa- prišlo veľmi významné oznámenie Európskej komisie, potom prišlo aj uznesenie a správa, ktorá sa bude, o ktorej sa bude hlasovať v parlamente. A mám niekoľko úvah. Kultúra, je to veľmi dôležitý nástroj ekonomického rozvoja, myslím nielen na kultúrny cestovný ruch, ale ako aj hovorila predstaviteľka DEVKO, význam kultúry pre spoluprácu a humanitárny rozvoj. A ďalší aspekt kultúra ako nástroj pre mierové, tolerantné vzťahy, kultúra na podporu diverzity, a takáto kultúra musí podporovať dialog a toleranciu, keď iní e, podporujú dogmatizmus a jednostranný e, prístup. Ja si myslím, že práve takýto dialog medzi kultúrami ten by e, mohol slúžiť ako prevencia radikalizmu a dogmatizmu. A toto práve potrebujeme v tomto svete, aby sme bojovali proti existujúcej radikalizácii. Tretí aspekt Kultúrne dedičstvo. Budúci rok je takýmto rokom kultúrneho dedičstva a pani Kosta to správne povedala, Európsky parlament bojoval veľmi za to, aby rok 2018 bol rokom kultúrneho dedičstva. Ja si veľmi dobre spomínam na naše spoločné aktivity, ktoré nakoniec budú úspešne završené budúci rok. Rok 2018 ako rok kultúrneho dedičstva je obrovský úspech, ja to tak vidím. A EÚ je určite v tejto oblasti veľkou mocnosťou. A my musíme e, tieto hodnoty e, obhajovať a podporovať aktivitami e, aj v našich výboroch. Potom čo došlo k tým barbarským činom, ku ktorým došlo napríklad v Afganistane alebo v Palmyre a tak ďalej. Ešte jeden aspekt, ktorý možno nie je v oznámení komisie, ja som to nenašiel, ale možno to tam je. Ja si myslím, že sú veľmi dôležité európske kultúrne cesty alebo itineráre. Tento rok E, slávime 30 rokov tohto programu, máme 33 európskych kultúrnych ciest a ja si myslím, že sú veľmi dôležité na to, aby sme pochopili, čo je Európa. Kultúrna diverzita to je aj tá jednota rôznych kultúr a civilizácií v Európe a preto je dôležité nielen pre našich mladých, aby poznali svetojakobskú cestu, aby poznali púť či cestu e, románskeho umenia a tak ďalej e, tieto kultúrne cesty by mali zohrávať významnú úlohu aj v budúcom oznámení o kultúre. A tieto cesty nie sú len európske, pretože presahujú hranice EÚ, siahajú k našim a, susedom. Je to napríklad kultúrna cesta Al-Andalus, ktorá končí v Magrebe, alebo sefaradská cesta E, sú cesty, ktoré končia vo východnej Európe, v krajinách, ktoré ešte nie sú v EÚ a ja by som bol rád, aby EÚ dala týmto kultúrnym cestám naozaj významnú úlohu. Oni sú aj ekonomicky dôležité a sú rozhodujúce na to, aby sme pochopili európsku kultúru, našu civilizáciu a to, že sme Európania. A to, že sú prítomné aj v iných krajinách, je dôležité. Kým iní ponúkajú fragmentáciu a delenie, tak práve tieto kultúrne cesty e, idú smerom k integrácii a zjednocovaniu. A ďalší aspekt, e, rôzne projekty, ako je Erasmus, Erasmus Mundus a tak ďalej, projekty mobility s našimi susedmi, či už v Maroku alebo inde, je potrebné, aby sme začlenili mladých ľudí a študentov. Oni sú našou budúcnosťou, budúcnosťou sveta Európy a teda kultúra, študentské výmeny sú naozaj kľúčové. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem e, aj za pripomenutie roku 2018 teraz výbolu Kulto Julie Ward. Uh, very... Ďakujem za slovo. Zdravím všetkých. Myslím, že to je vítaná diskusia. Bola, bola som veľmi rada, keď vysoká predstaviteľka sa vyjadrila na kultúrnom fóre minulý rok v tejto veci. Tí z nás, ktorí pracujú v kultúre, už vedia dlho o jedinečnej úlohe kultúry budovať mosty medzi ľuďmi. Často, keď zlyha všetko ostatné, kultúrne prepojenia, kultúrne aktivity a interkultúrny dialog, dialog do ktorého sa ľudia zapoja, v, znamená toto všetko, že vzťahy pokračujú. Dnes, keď ľudia nehovoria tým istým jazykom, práve kultúra je často tá aktivita, to, čo robíme, nie to, čo hovoríme a tá môže fungovať bez jazyka. Rada som si vypočula, že existuje tu pojem kultúry ako priestoru, za členenie architektúry, architektúry ako činnosti je dôležitá. To architektúra nie sú len budovy, ale sú to aj priestory, ktoré vytvárame pre ľudí, aby sa mohli stretnúť je to takisto o bariérach a stenách, ktoré budujeme, aby nemohli byť spolu. Myslím si, že máme vynikajúce a zaujímavé činnosti. V rámci regionálneho rozvoja som bola zapojená do správy o marginalizovaných komunitách. Pozvali sme odborníkov, architektov, pretože tí práve pracujú s verejnými priestormi a verejné priestory sú niečím, čo sa mnohí z nás boja. Boja sa ísť do verejných priestorov a myslím si, že toto by, mali sme, by sme mali zmeniť. V parlamente existuje interskupina, horizontálna skupina, ktorá sa zameriava na spoločné statky a kultúrne tovary a tam patrí aj kultúrny priestor. Je to celá tá myšlienka toho, čo je všetkým spoločné. Spoločný statok ako taký, to je vlastne už zárodok pojmu demokracie. Ľudia z rôznych kultúr, kultúr ak sa stretnú a zároveň sú hrdí na svoje kultúrne dedictvo, alebo dokonca ho práve vytvárajú, pretože kultúra nie je niečo fixné, kultúra je pohyblivá vec, e, ktorá sa opäť znova vynachádza, vynachádza sama seba. Takže myšlienka verejného priestoru je skutočne dôležitá. Ešte by som chcela dodať niečo o cirkusoch a po uličnom umení. Cirkusy sa niekedy neberú vážne ako kultúre, kultúrne fórum. A predsa mm, cirkusoví artisti majú za sebou ctenú, dlhodobú históriu, tradíciu, prax. Cirkus je umeleckou formou, cirkusové umenie je formou, ktoré dokáže e, začleniť mnohých vylúčených, vyčlenených mladých ľudí. A e, bolo by som rada, keby sme pamätali, že cirkusové umenie a rôzne formy cirkusového umenia by mohli dokonca zahrnúť aj ľudí s postihnutím. Sú výborné, výborné spôsoby v cirkusovom umení, ako vtiahnuť ľudí do diania. Existuje kniha Klauni bez hraníc, klauni, ktorí chodia do komunit v konflikte alebo do utečeneckých táborov, takže nezabúdajme aj na tie firmy, ktoré, formy umenia, ktoré nie sú až také vysoké. Ďakujeme. Ďalší rečník. Krátka otázka. Kultúra, pýta sa pán eh, Büchner, ale budem hovoriť po nemecky. Kultúra je niečo, čo nachádzame nielen vo veľkých kultúrnych centrách, vo veľkých národoch, ale aj v každodennom živote. Pre mňa to znamená, že elektronické médiá, vysielanie televízie sú takisto, majú veľkú významnosť pri vytváranie kultúry, napríklad Euronews. Aj keď akcionárom je egyptský biznismen, sa rozhodol, že ostatné akcie predá a odvtedy v Euronews sme pozorovali posun. Niektorí moderátori už nepracujú, a to je pre mňa kultúrna katastrofa. Bol by som veľmi vďačný, keby sme si mohli vypočuť, čo tomu predchádzalo, aké je podhubie celého tohto činu, pretože tento čin e, poškodzuje Európu a kultúra je takisto ovplyvnená. Na túto otázku určite na konci bude odpovedať pán Brok. Aj my sme zasiahli, aby sme lepšie pochopili, aká je situácia v Euronews, pán Peterle. Dragi kolegi, eh, jaz sem zelo vesel, da začenjamo. Kolegovia, myslím si, že tento bod na prvom programe zasadnutia výboru pre zahraničné veci, kedy zvyčajne diskutujeme o iných eh, oblastiach, strategických oblastiach, eh, treba uznať, že kultúra je oblasť, kde nie je veľa vyťaženého potenciálu. Myslím, že hovorím aj za iných, keď poviem, že Tí, čo šli do Nigérie a Kene e, na pozorovaciu misiu, sa nezaujímali veľmi o kultúru a kultúrne počiny. A ja som veľmi rád videl, že sa naši, e, naše náprotivky zaujímali o politickú kultúru v EÚ. Pýtali sa, ako, e, ako žijú spolu rozličné identity v Európe, aký máme koncept tzv. soft power, mekej, mekej, mo, mekej moci čo to je zmierovanie pri spolužití. Tieto tradičné témy, výmeny filmov a podobne e, sú jedna vec, ale tie ďalšie, širšie témy e, sú tiež zaujímavé, pretože cez ne by mohla Európa propagovať politickú kultúru a takisto stimulovať záujem o európsku politickú kultúru. Tu má Európsky parlament veľký potenciál, pretože by mohol posilniť tieto vzťahy s partnermi prostredníctvom rozličných správ a takisto cez službu, mediačnú službu parlamentu. Máme nástroje, máme instrumentárium, ktoré môžeme aplikovať, aby sme posilnili aspekt kultúry pri spolupráci. Ďakujem, kolega Weigl. Grazie, prezidente. Jaz bi tudi pozdravil dejstvo, da se pogovarjamo o kulturi. Ďakujem za slovo. Chcel by som uvítať fakt, že tu hovoríme o kultúre vo formáte, v takom, v akom tu o ňom hovoríme. Bolo by ešte lepšie, keby nám trochu zakúrili v tejto miestnosti. Ale kultúra, kultúre sa kúrenia dnes nedostalo. A takisto by som bol rád, keby som videl záujem medzi kolegami o to, čo tu odznelo, napríklad čo povedal pán Peter, lebo bolo veľmi zaujímavé. To by malo zvýšiť teplotu v miestnosti, tak povediac. E, komisia vydala oznámenie a ja naozaj neviem, čo presne v ňom je. Chcel by som ho vidieť, chcel by som si ho prečítať. Hovoríme tu o podobných témach, ale nemáme tu nič na papieri. Chýba mi to oznamenie komisie. Je ľahké sa zhodnúť s každým, kto dnes e, vstane a povie, že kultúra je niečo závažné, ktoré popisuje európske identity a ktorá kultúra pridáva váhu Európskej únii v európskych vzťahoch. Samozrejme, že je to všetko hodnotné, ale treba vedieť, ako transponovať kultúru ako zabezpečiť, že ľudí len neškolíme a neindoktrinujeme, ale zabezpečujeme, že to je skutočná výmena krásnych vecí, hodnôt a podobne. A tu sa trošku podkýname o niekoľko prekážok organizačne. Aj v Európskej únii máme takéto logisticko-organizačné prekážky. Keď hovoríme o kultúre, viac než kdekoľvek inde tu prichádza do hry subsidiarita. Subsidiarita však tvorí tie prekážky, o ktorých som hovoril. Dnes sme si vypočuli naozaj inštitúty, napríklad ako GTO, ktoré sú hodnotnými centrami, ktoré sú vedúcimi centrami kultúry v EÚ, ale ja vidím veľký problém v inom. Kultúrna sféra, hoci má moju úctu, v mnohých členských štátoch nie je zorganizovaná tak, aby mala nejaký veľký inštitút každá krajina a mnohé krajiny nemajú takéto niečo ako je Getovo, Geteho inštitút, to by možno e, stalo za to rozmýšľať, či by to nebolo dobre, keby to tak bolo. Aby sme mohli zabezpečiť, že zastúpenie Európy v oblasti kultúry bude vychádzať aj z rovnosti a členské štáty budú zastúpené takýmito inštitútmi podobným spôsobom. Tento pojem, že Európa je veľmoc, kultúrna veľmoc, e, je vyprázdnená. Je to vyprázdnený pojem, ak nevieme, ako narábať s touto e, mocou, kultúrnou mocou. Čo sa týka medzikultúrneho dialógu, často zlyhal v minulosti a potrebujeme doň vložiť viac úsilia a trošku autentickosti, úprimnosti viac. Chceme e, naozaj pochopiť iné kultúry, iné náboženstva úprimne. Tam sme podľa mňa neurobili dosť a treba takisto čeliť konsekvenciám drastickým a nebezpečným, ktorým dnes čelíme. Ďakujeme. A toto je posledný kolega, ktorý žiadal o slovo. Teraz dostane slovo, pretože treba aj odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli, aby Diego Marani a potom ostatní odpovedali na položené otázky. Nech sa páči, ujmite sa slova. Giving you a general perspective. Ja by som rád načrtol všeobecnú perspektívu o niekoľkých témach, ktoré tu boli znesené. Všetky témy, ktoré sa tu spomenuli, sa spomínajú aj v našom oznamení. Kultúrne korene sa považujú za dôležitý prvok kultúrnej politiky, A keďže sú všetky tieto kultúrne korene v Európe, netýkajú sa externej politiky Európskej únie. Ale oni sa akoby načahujú ponad európske teritorium a niektoré z týchto výhonkov kultúry uh, už aj nesú svoje plody, najmä na Balkáne. Toto vidíme aj v Rade Európy, uh, kde zvažujeme projekty spoločne s UNESCO, kedy by sme rozvinuli tieto kultúrne korene a výhonky, kedy by sme vytvorili projekty. A tento interkultúrny dialog by sa mohol presunúť aj do oblasti e, rozvoja, rozvoja jazyka, chápania jazyka, učenia sa jazykov a lepšieho pochopenia regiónov, ktoré nie sú až také známe. Culture and science also science is taken into consideration in the communication. Tieto kultúrne cesty e, by mohli sa rozšíriť v každom smere, pretože komunikovanie o kultúre v širokom slova zmysle nestačí na to, aby sa úplne všetko, čo v kultúre je, pertraktovalo. Mnohé, mnohé námety, ktoré tu, zazne, ktoré tu zazneli vo vašich vstupoch, napríklad klauni bez hraníc, to je naozaj inšpirujúca téma. Cirkusy. celkom iste. To je istá studnica kultúry, ktorú treba zachovať a podporiť. E, oznámenie ponúka príležitosti aj pre tieto témy. E, povedal by som, že zo všeobecného hľadiska pretože podrobnosti a také veci, ktoré sú prekernejšie, tam nech odpovie komisia. Ja by som povedal, že v tomto texte je možné e, napasovať mnohé veci na kultúru, pretože sa týka mnohých oblastí politík, ktorými sa zaoberáme. Tieto inštitúcie budú aktívne v oblastiach politik, ktoré sa prelínajú s kultúrou. Čo sa týka e, teploty v tejto miestnosti. Kolega zo Slovenska správne poznamenal, že tu je chladno, ale vraciam sa k téme. Je pravda, že kultúra je nepreskúmaným potenciálom napríklad v Afrike a je pravdou, že všetci máme úlohu, ktorú by sme mohli zohrať tieto veci. Mogherini ponúka naše skúsenosti iným. Nie e, so zámerom poučovať, ale ukázať, čo sme zistili, čo sme našli a že to možno nevyhnutne nie je to najlepšie, tie naše výsledky, hoci časom sa všetko konsoliduje a e, soft power, pacifikácia sú témy, ktoré treba tiež riešiť, aj tému politickej kultúry. by sme mohli ukázať ako príklad pre iné krajiny. Čo sa týka témy Euronews, Euronews to nie je našou e, oblasťou, našou kompetenciou. Dúfam, že sú tu ľudia, ktorí odpovedia na túto konkrétnu otázku. Teraz dostáva slovo komisia, aby sa ujala tej ťažšej časti oznámenia. Ďakujeme. Ďakujem, Diego. Diego už e, odpovedal na mnohé námety. Ja by som len poďakoval za vašu podporu a za námety, ktoré sú skutočne užitočné. Vyjadrím sa k dvom veľmi rýchlo. Myšlienka stimulovania záujmu o európsku politickú kultúru. Áno, samozrejme to robíme ako súčasť európskej verejnej diplomacie. To robíme. Takže by sme nemali popriesť tieto dve veci. Nechceme, aby naše kultúrne úsilia, napríklad úsilia o zlepšenie kultúrnych vzťahov, aby sa vnímali ako propaganda EÚ. Nerobíme, nerobíme tú propagandu Európskej únie. My sa síce zapájame do e, dialogu priamo s obyvateľmi iných krajín, ale iba v rámci kultúry bez politickej agendy a preto by som rád zachoval tento rozdiel. Samozrejme, že Európa Európska únia e, sa zaujíma o, veľkú, o politickú diplomáciu a má aj stratégiu v tomto zmysle. Teraz, kultúrne inštitúty. Počul som tu dva názory. Jeden názor, že tieto kultúrne inštitúty robia úžasnú prácu a mali by sme byť, e, ich podporiť v tom, aby utvorili spoločnú platformu a robili viac európskych tém, namiesto toho, aby jeden inštitút bol iba španielský, druhý iba britský a podobne, aby boli európske Lenže nie každý národný štát má k dispozícii takýto kultúrny inštitút, ktorý ich reprezentuje, ktorý je zároveň nezávislý, ktorý má vlastné zdroje na financovanie a tak ďalej. Aké je teda riešenie? Riešením je, a my by sme ho mohli ponúknuť, aby sme e, spracovali viac so zastrešujúcimi kultúrnymi organizáciami, v ktorých by sa mohol pertraktovať aj tento európsky prístup. Obávam sa, že budeme musieť dosť dlho čakať, kým sa niečo také ako e, inštitúty v každom štáte vytvoria, preto sme sa rozhodli už začať. Len pomôcť, aby na nejakej platforme e, prišli kultúrne aktivity e, k spoloč, nejakým spoločným aspoň témam a potom sa môžeme presunúť aj k spoločným organizáciám a štruktúre spoločnej logistike. Mnohé veci povedala už Diego. Diplomácia v oblasti vedy. Horizont 2020 to je otvorené pre všetky krajiny. Je to dôležitý vedecký projekt, ktorý sa dá dosiahnuť len, keď budú všetci v Európe ťahať za jeden povraz. Interkultúrny dialog. Napríklad Erasmus Mundus, ktorý má tiež vedecký cieľ, e, je súčasťou interkultúrneho dialógu zároveň a tam tiež politická diplomacia, ktorá sa cituje v oznamení, prichádza do hry. Skôr e, sa to týka medzinárodnej spolupráce vo vede ako vedy samotnej. Príklad, ktorým, ktorým môžeme e, slúžiť ostatným za model. Čo sa týka Euronews, nemám sa žiadne informácie. Môj My, sme, my síce spolupracujeme s DG Connect, ale nevieme tieto podrobnosti. Máme už len veľmi málo času, hovorí pani Kosta. Ďakujem teda za odpovede. Máme tu spravodajcov, ktorí by sa iste chceli na konci vyjadriť. Skôr než začneme so záverečnými poznámkami pána Broka, rada by som niečo dodala. Nastolilo sa tu veľa otázok. My určite budeme brať do úvahy všetky, tak vo v AFETE, ako v kulte, ako aj v komisii. Téma kultúrnych ciest, kolega Mian Mon vie veľmi dobre, že ja im tiež pripisujem veľký význam, že mi ležia na srdci a že sú to jedny z osí našich kultúrnych aktivít rovnako ako kultúrne inštitúty. Samozrejme sú tie krajiny, ktoré takéto inštitúty nemajú a tam by bola tá nerovnováha síl a preto aj žiadame, aby delegácie EÚ podporili a pomohli práve prostredníctvom týchto inštitútov k väčšej spolupráci aj tým krajinám, ktoré majú menšie inštitucionálne zastúpenie v tretich krajinách. Ďalšia dôležitá vízia či možnosť. Otázka rovnováhy medzi kultúrnou diverzitou ako veľkou hodnotou a zároveň spolupráca na podporu zdieľaných hodnot. A potom ďalší veľmi dôležitý bod, kultúrne dedičstvo. Áno, už aj doteraz sme už realizovali a zadefinovali určité priority a zadefinovali sme dohodu v rámci trialógu pripravujúc rok 2018 ako rok kultúrneho dedičstva a dúfame, že budeme môcť realizovať práve v tomto roku takéto spoločné zaujímavé aktivity. A keďže tento rok tiež oslavujeme 30. výročie Erasmu a ďalších aktivít, tu je celá séria spoločných bodov, ktorým sa môžeme venovať. Projekty Comenius, štipendia, Európske observatórium, ktoré pôsobí aj v kultúrnej oblasti. A mali by sme upozorniť aj na mnohé partnerské vzťahy medzi kultúrnymi e, inštitúciami, medzi univerzitami, s tretimi krajinami A to len poukazuje na to, ako e, vonkajšia zahraničná politika EÚ venuje pozornosť aj kultúrnemu aspektu týchto vzťahov. Ide o to, aby e, nám to prinieslo konkrétne produktívne e, výsledky prostredníctvom konkrétnych akcií. A teraz by som dala slovo pánovi Brokovi. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Chcel by som vás požiadať, ak máte konkrétne návrhy, aby ste e, nám ich e, predložili, všetko to, čo ste spomenuli, to by sa dalo spracovať, ale keď e, sa pozrieme na potom konkrétne návrhy, ktoré by sa dali zapracovať aj do um, našej správy, boli by sme vďační, keby ste nám niečo písomne aj v zmysle svojho podnetu predložili. 22. marca, ak sa nemýlime, by e, sa mala správa predložiť. Budeme e, potom my vo výbore AFED hostiami e, výboru pre kultúru na ich schôdzi, pričom cieľom celého tohto procesu je, aby sme 30. mája sa dostali potom ku hlasovaniu, tak aby sme to ešte pred letnou prestávkou mohli uzavrieť. A v júli by sa to možno mohlo dostať do pléna. Takýto je zatiaľ predbežný časový plán. Ďakujem pani Kosta za to, že bola taká iniciatíva v tejto otázke. To musím otvorene Um, priznať, e, iniciatíva bola rozhodne intenzívnejšia na vašej strane než na mojej strane. E, ja mám však aj rôzne iné povinnosti. S vašou e, spoluprácou sa nám však predpokladá